sa prihlásil, takže slovo dostane pán Silvo Bušoj. Hovoríme o veľmi významnej téme. Možno sme si my mohli vybrať väč- lepší mm, čas na tento bod programu. Ide o veľmi dôležité možno aj životné rozhodnutie, keď hovoríme o hypotéke a musíme vyriešiť tieto problémy. Mali by sme stanoviť veľmi jasné pravidlá do budúcnosti v ohľade ochrany spotrebiteľov, hlavne vzhľadom na to, že kapacity rokovaní medzi spotrebiteľmi a bankami je absolútne disproporčný v neprospech spotrebiteľov. Zároveň by sme nemali sa utiekať k populizmu a nemali by sme už teraz pridávať viacej problémov bankovému systému. Musíme nájsť rozumné a proporčné riešenie. Súhlasím s komisárom. Musia to byť vyrovnané riešenia, ale musíme vedieť, aké konkrétne sú. Riešením by mohlo byť právo pre pri platbe pre fyzické, tak ako právnické osoby. Prenedávno sa to robilo v Rumúnsku. Ďakujem. E, náš gošť, e, pán... Ďakujem a na záver dostane slovo náš host. Pán komisár, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Viacerí kolegovia povedali, že to bola krátka rozprava e, v podstate v prázdnom parlamente, čo je ľúto, lebo je to dôležitá téma. A pokiaľ ide o Témy, ktoré tu vzýšli z tejto diskusie, možno najdôležitejšie je povedať, že čo môžeme urobiť, aby sme spotrebiteľov budúcnosti uchránili. Časť riešenia spočíva, ako na to poukázali kolegovia, v smernici o takýchto úveroch. Tam spôsobom nesieme do tohto problému jasné prvky riešenia Ale myslím si, že vo všeobecnom duchu by sme mohli povedať, že na to, aby sa zlepšilo e, finančné, prostredie s finančnými službami v Európskej únii, musíme vniesť do tohto problému väčšiu transparentnosť, musíme sa snažiť navýšiť veľkosť trhu na to, aby spotrebitelia mali možnosť vybrať si najlepšie produkty, ktoré sú k dispozícii, ako na to poukázal aj pán Kelly. Ak sa pozriete na ceny niektorých finančných produktov v Európe, tak vidíte, že sa líšia v jednotlivých krajinách a jedna z tých myšlienok, ktoré tu máme v rámci tej zelenej knihy, ktorú sme spustili, tak je snaha posilniť tento jednotný vnútorný trh práve pre takéto finančné služby a vnímať finančné služby nielen z pohľadu inštitucionálneho, ale aj z pohľadu miliónov našich občanov, spoluobčanov, ktorí ich využívajú. Takže spomínam to preto, že význam vytvorenia silnejšieho jednotného vnútorného trhu pre retailové finančné služby, to súvisí s skutočnosťou, že potrebujeme posilniť pravidla aj do toho vnútorného trhu, kde je zabezpečený voľný pohyb kapitálu. A myslím si, že toto je základ pre ten princíp a postup, ktorý zvolila komisia, pokiaľ ide o riešenie úverov v cudzej mene. Ako na to kolegovia poukázali, je veľmi dôležité, aby sme našli vyváženosť, vyváženosť medzi záujmami spotrebiteľov a členské štáty samozrejme môžu urobiť opatrenia na to, aby chránili svojich spotrebiteľov, ale zároveň, ak chceme mať aj naďalej jednotný vnútorný trh, aj pokiaľ ide o voľný boj kapitálu, musíme sa pozrieť na právny rámec, ktorý je momentálne v platnosti a musíme robiť všetko preto, aby vlády, keď robia konkrétne kroky na to, aby chránili spotrebiteľov, aby postupovali v rámci takéhoto zákona v rámci toho, týchto predpisov. Takže toto je aj e, východisko pre konkrétne kroky, ktoré komisia chce podniknúť pokiaľ ide o spoluprácu s členskými štátmi. A pokiaľ ide o konkrétne otázky, že koľko členských štátov konzultovali komisiu predtým, než urobili opatrenia, členské štáty nemajú povinnosť konzultovať niečo s komisiou predtým, než príjmu zákony, pokiaľ ide o finančné služby. My monitorujeme opatrenia v Rumunsku a Polsku, pretože tu členské štáty nám poskytli návrhy zákonov. Takisto, ako som povedal, prebieha diskusia aj s chorvátskou vládou na to, aby sme našli spoločne vyvážené riešenie pre tie výzvy, ktoré tu máme. Nie je tomu tak, ako to bolo povedané, že komisia by sa snažila sankcionovať krajiny, ktoré sa snažia urobiť kroky na ochranu spotrebiteľov, to vôbec nie. Dúfam, že som to povedal celkom na rovinu, že je na mieste, keď vlády sa snažia robiť konkrétne kroky, ale ako na to poukázali viacerí z vás, otázka retroaktívnosti je veľmi dôležitá, takisto aj otázka proporcionality je veľmi dôležitá a takisto aj otázka, kde nejde o nejaké rozlišovanie v zákonoch, ktoré príjmajú vlády pre spotrebiteľov, tak to takisto je znepokojujúce. Takže Chcel by som povedať, že nájdeme praktické riešenia pre tieto konkrétne problémy a teším sa, že tu máme podporu zo strany viacerých členských štátov tu v parlamente, pokiaľ ide o tie riešenia, ktoré navrhujeme. Ja osobne sa zasadzujem o to, aby sme to prediskutovali aj na úrovni s ministrami. Dúfam, že sa nám podarí uh, urobiť takýto pokrok na to, aby sme zabezpečili a vniesli do tohoto problému jasné pravidlá, pokiaľ ide o produkty finančných služieb, ale predovšetkým ide o spotrebiteľov. Takže pokiaľ ide o Chorvátsko špecificky, tak pokračujeme vo vyhodnocovaní tejto situácie a chceme robiť všetko preto, na to, aby sa urobili konkrétne kroky, ktoré budú kompatibilné s jednotným vnútorným trhom a záväzkami, ktoré prijalo Chorvátsko v rámci predpisov Európskej únii ten nátlak budeme aj naďalej podporovať a takisto tu máme diskusie v iných členských štátoch, ktoré sledujeme, ktoré súvisia s témou úverov v cudzej mene a snažíme sa skontrolovať, aby všetky tieto navrhované možné zmeny boli v súlade s európskymi predpismi. Je to dôležitá téma, aj naďalej to budem pozorne sledovať a urobíme patričné kroky na to, aby sme robili všetko preto, aby tu bola zabezpečená ochrana spotrebiteľov a aby sme mali aj spoločný rámec, aby sme pravidla právneho štátu podporovali. Firmy musia vedieť investovať e, s určitými zárukami, pretože ak chceme mať pracovné príležitosti, potrebujeme investície, chceme podporiť investície, keď chceme kapitála v vnútornú, kapitála v tak podniky musia vedieť, že tu je určitá miera pravidel, ktoré sa dodržiavajú a že môžu investovať aj z dlhodobého hľadiska. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán komisár. Ďakujem pekne za veľmi dôležitý príhovor, ktorý ste na záver našej diskusie predniesli.